EÚ. Ďakujem. Pán Hill, ďakujem všetkým členom. Ďakujem vám za vašu pohotovosť v odpovediach. Rovnako ďakujeme za rýchle písomné odpovede a že ste prišli na tú dodatočnú výmenu názorov. Ak si želáte, tak pár minút môžete sa na záver vyjadriť. To závisí od vás. Či chcete niečo ešte povedať? Ja si myslím, že všetci e, sme tu už sedeli dosť dlhu a prišli ste o vypočutie pána Katajnena. To hlavné, čo by som mal povedať, je, že pokiaľ ide o osobné kvality a to, čo som dúfal, že som vám mohol povedať, tak opakujem, prinesiem energiu, nadšenie a hlboké úsilie, rovnako ako nezávislosť, e, takú zdravú zvedavosť a integritu. A ďalšia vec, e, ktorá v posledných šiestich dňoch zapôsobila, to je tá odolnosť to je určite schopnosť, ktorú som musel v posledné dni prejaviť. Dokonca som tu mala aj určité podozrenia, že som teda Brit a, a teda ako Brit mám dostať takéto portfólium. Ja dúfam, že tie obavy, ktoré z toho vyplývali, že som obmedzil alebo znížil, nezávisle od toho, že že tu boli určité výroky. Ja dúfam, že tento krátky vzťah sa premení na niečo trvalejšie, čo obom stranám prinesie e, vzájomný užitok. You your your, your Ďakujeme za vašu odolnosť, hovorí pán predseda, rovnako vám gratulujeme k štýlu. Uzatváram toto stretnutie.